Predloženie pozície rady k návrhu všeobecného rozpočtu rozpočtový rok 2016. A slovo dávam za rádu pánovi Kramaňanovi. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, členovia parlamentu, pani komisárka, dámy a páni, mám tú čest vám predložiť stanovisko rady k návrhu Všeobecného rozpočtu Únie na rok 2016 schváleného jednoznačne rádou 4. septembra. Cieľom je podporiť hospodárskú obnovu, investície a vytváranie pracovných príležitostí na jednej strane a stimulovanie financovanie migračnej politiky Eh, externej služby EÚ. Eh, rozpočet to odzrkadľuje, čiže solidarita smerom dovnútra a smerom von. Predložím vám túto prezentáciu v troch častiach. Prvá sa venuje súčasnosti, druhá eh, obsahuje sedem zásadných princípov, ktoré viedli k dohode rady a Tretia časť e, sa týka e, tých rozhodujúcich podrobností či detajlov. Pokiaľ ide o tragické udalosti súčasnosti, ktorými sme svedkami, sú tu desiatky a desiatky tisíce utečencov, ktorí utekajú pred vojnou a všetku nádej vkladajú do Európy tak mne leží na srdci, aby som počiarkol európsku podporu v súčasnosti e, ako doplnok iniciatív členských krajín. Európska pomoc e, v súčasnosti z pohľadu migrácie a žiadateľov o azyl je e, jednou z, jedným zo symbolov tejto solidarity smerom vnútra a smerom von. Niekoľko čísel dva zásadné fondy, ktoré toto riade je MIF a ISF ktoré majú 3,1 miliardy eur a 3,7 miliardy eur na obdobie 2014 až 2020. V roku 2015 viac ako 45 národných programov bolo schválených vo výške viac ako 1 miliardy, e, pokiaľ ide o viazané prostriedky. Viac ako 210 miliónov predfinancovania už bolo odblokovaných zo strany komisie. Ehm, naliehavá pomoc v týchto dvoch fondoch pomohla odblokovať viac ako 60 miliónov. Celkovo Rada parlament schválili v máji 2015 Európsku agendu alebo Európsky program v oblasti migrácie v štyroch pilieroch na lepšie riadenie migračných tokov a schválili sme tiež opravný rozpočet číslo 5, e, ktorý smeruje k tomuto cieľu. Európska únia je jedným zo základných poskytovateľov fondov v oblasti, ktoré susedia so Sýriou. 855 miliónov humanitárna pomoc. To bolo umožnené e, utečencom zo Sýrie, Jordánska a Turecka na rok 2016 a relokalizácia utečencov dosahuje 150 miliónov eur v prospech Grécka a Talianska. Toto všetko bolo akceptované zo strany rady. Tieto otázky sa budú prerokovávať zajtra pánom Junckerom v jeho prezentácii o stave únie a taktiež tu bude prezentovaný nový balíček opatrení v tejto oblasti. Druhá časť sa venuje mm, siedmým hlavným princípom, ktoré viedli prácu rady. Predovšetkým sa nám zdalo dôležité hovoriť a napraviť problém e, oneskorených platieb, ktorý by sa mohol vyriešiť do konca roku 2016 a stanovisko rady zahrania aj potrebné prostriedky pre implementáciu dohodu o týchto platbách v roku 2015 a 2016. Druhý hlavný princíp. Rada má všetky prostriedky e, pre investičné fondy v strategickej oblasti v roku 2016, čo je absolútna priorita. Treť, po tretie, migračná politika obsahuje alebo má prostriedky v oblasti dočasných prostriedkov pre Grécko a Taliansko na relokalizáciu 40 tisícov utečencov eh, k naspäť domov a bude tu 515 miliónov eur, 35-percentný náraz v roku 2016 proti, oproti predošlému roku Až tvrtý hlavný princíp humanitárna pomoc. Platobné prostriedky sa zvyšujú o 16 e, v roku 2016 v porovnaní s predošlým rokom, aby dosiahli viac ako 1 miliardu eur. Piatý princíp, e, zníženie prostriedkov e, k dispozícii. Toto je taká vedúca línia, ktorá sa inšpiruje nasledujúcimi parametrami. Programy a projekty budú napredovať e, výkonnosť pre projekty a kapacita absorbovať prostriedky, aby toto bolo realistické. Šiestý princíp, rozpočtové linky, ktoré boli prispôsobené radou, to sú tie, kde komisia navrhla navýšenie e, vo teda veľkom objeme. Toto boli čísla, ktoré sme uplatnili smerom dolu, alebo prispôsobili smerom dolu. A keď sa pozriete na zvýšenie uh, prostriedkov v tejto oblasti, tak si všimnete, že tieto navýšenia zostávajú naďalej veľké. Siedmy a posledný hlavný princíp, čeliac nestabilite v politickej oblasti, a niekedy je to dramatické v celej EÚ, rada sa rozhodla, že bude mať dostatočný manevrovací priestor, aby mohla kodať v prípade závažného zhoršenia prostriedkov, e, teda situácie v konfliktných oblastiach. Toto sú také hlavné princípy a teraz detaily, eh, ktoré boli schválené 4. septembra jednohlasne v Rade. Návrh je následovný. Prostriedky vo výške 53,3 miliardy prostriedkov a platby vo výške 142,1 miliardy. Pokiaľ ide o platby, tu ide o navýšenie o 0,6 a pokiaľ ide o záväzky, zníženie o 0,5 54%, vzhľadom k tomu, že komisia navrhovala sama zníženie o menej ako 5%, čiže sme veľmi blízko. Stanovisko ktoré máme, nám umožňuje znižovať e, rozdiely medzi záväzkami a platbami a teda tieto e, RAL e, sú takého charakteru, že sa zníži to riziko, že dôjde k oneskoreniu platieb. Konkurencieschopnosť pre rast a tvorbu pracovných príležitostí nám leží na srdci. Je to naša politická priorita pre investície a zamestnanosť. Tam sa navýšili prostriedky 8,6 v oblasti platieb a o 7 v oblasti záväzkov. Pokiaľ ide o realizáciu Európskeho, fondu, Európskeho strategického investičného fondu, čo je absolútna priorita, tak znovu nasadenie bolo zachované. V nasledovných oblastiach ide o program Horizon 2020 a program Connecting Europe Facilities. Tu došlo k zníženiu veľkých programov infraštruktúry, napríklad Galileo, Kiter a Copernicus a spoločné podniky. Napriek týmto škrtom platby pre Horizon 2020 sa zvýšili o 9,3 na 840 miliónov v porovnaní s predošlým rokom aby e, dosiahli 9,9 miliardy, čo je značná suma. E, taktiež došlo k miernemu zníženiu mechanizmu pre e, prepojenie Európy. Tieto záväzky sa zvýšili o 53 v oblasti e, záväzkov na 760 miliónov až o 14 v oblasti pladieb na 230 miliard, čo je veľmi blízke návrhu komisie. Program COSM a Erasmus, ktoré sú veľmi dôležité, ehm, nejak e, neboli ovplyvnené týmito škrtmi. Erasmus Plus bude obsahovať 1,8 miliardy eur v roku 2016, čo znamená zvýšenie o 30 v porovnaní s rokom 2015. V koheznej e, teritoriálnej politike došlo k miernym škrtom 0,4 4%, pokiaľ ide o udržateľný rast a prírodné zdroje 0,54%, zniženia 0,32%, pokiaľ ide o záväzky. To je teda porovnanie s návrhom komisie v bezpečnosti, občianstve, o tom som už hovoril v prvej časti, tak záväzky sa zvyšujú značne oproti predošlým rokom o 8,7 v oblasti záväzkov a o viac ako 15 v oblasti platieb. Toto sa týka hlavne projektov v oblasti migrácií, čo je politická priorita Európy. Rada tiež akceptovala mobilizáciu nástroja pružnosti či flexibility v oblasti 4 rada akceptovala návrhy komisie vo veľkej miere. Platby sa navyšujú o 22,4%, dosahujú viac ako 9 miliard eur. A chcem pripomenúť, že rada súhlasila s návrhom komisie ako, v oblastiach ako je napríklad e, civilná ochrana, e, vonkajšia činnosť či podpora Palestíny okruh 5, administratíva, návrh hovorí o miernom znížení 31 miliónov, čo nebude mať vplyv na dobre fungovanie inštitúcií Európskej únie. Rada nemenila administratívny rozpočet Európskeho parlamentu ale bude naďalej bdela, pokiaľ ide o pokračované znie v znižovaní o 5 až do roku 2017, kde sa naplánovalo stretnutie eh, nášho trialógu v júli, aby sme diskutovali spolu s parlamentom a komisiou a predsedníctvom o tejto problematike. A na záver, pani predsedníčka, vážení kolegovia z Európskeho parlamentu. Vzhľadom na výzvy budúcnosti, hlavne na fronte migrácie a vzhľadom na konflikty, ktoré sa intenzív, zintenzívňujú EÚ, EU, Európska rada, považuje za nevyhnutné nájsť kompromis, ktorý bude vyvážený a zodpovedný, kde sa zaručí určitý manevrovací priestor preto, aby sme mohli čeliť vážnej situácii, ktorá je evidentná. Rozpočet teda sa nesie v tomto duchu vnútornej a vonkajšej solidarity, ktorá nám musí všetkým ležať na srdci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, dáme slovo za komisiu pani Kretu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán minister, vážení poslanci, dámy a páni. Pre všetkým by som chcela poďakovať pánovi ministrovi Krameňovi za prezentáciu, za radu, pokiaľ ide o návrh rozpočtu na 2016. Komisia plne zdieľa názor, že rozpočtová disciplína a zdravé finančné hospodárenie je to, čo od nás očakávajú občania, ale občania zároveň aj očakávajú, že budeme reagovať na naliehavé potreby v časoch množstvo, množstvo prebiehajúcich kríz Pán e, predseda bude predkladať zajtra vo svojom stave únie. Predovšetkým sa bude venovať otázke e, migračnej krízy, tečinskej krízy. E, pripravuje sa tu ale k, komplexný balíček v miliónoch eur pre použitie aby boli okamžite k dispozícii farmárom. Takisto sa tu pripravuje aj ehm, pozmenujúci list, ktorý sa pripravuje na október a tento bude obsahovať zamýšenie ehm, ehm, rozpočtu predovšetkým do sektoru kultúry. Teraz by som sa vrátila ešte k návrhu rozpočtu 2016. To je komplexný eh, dokument, ktorý pokrýva všetky politické priority, investície, podpora zamestnanosti zamestnanosti, dohoda, dohoda o podpore strategických investícií, potom tu bol aj e, pozmenujúci list, ktorý chce riešiť e, kolektívnu výzvu e, migrácie a potom je tu ešte náš návrh v marže 2,1 miliardy eur v záväzkoch a 1,6 miliardy v platbách. Toto už je zohľadnené. Celkovo náš návrh na 2016 je návrhom zospovedného štátneho rozpočtu pre mnohé potreby v Európe a je to rozpočet, ktorý má rozpočet aj pre nepredpovedané, nepredvídané udalosti. Pokiaľ ide o platby, e, máme platobný plán tak, aby sme sa vrátili späť k udržateľnému rozpočtu v prípade koheznej politiky. Komisia víta e, návrh e, rady pre programy v rámci koheznej politiky v okruhu 1b, avšak obávame sa navrhovaných e, škrtov vo viacerých e, e, rozpočtových riadkoch ktoré boli navrhnuté polovici júna. My eh, by sme navrhli, aby sa eh, vyriešili neuhradené platby z minulosti. Avšak situácia sa v dôsledku škrtov výrazne zlepšila z hľadiska implementácie napríklad aj v okruhu 4 a z nášho pohľadu nie je dôvod znižovať tieto rozpočtové riadky. Pokiaľ ide o záväzky, upokojenie môžeme vidieť, že rada schvaluje e, návrh komisie k migrácii. Chcem zdôrazniť, že už boli podniknuté dôležité kroky do roku 2015, aby sa riešila e, migračná výzva. Je tu 23 viadročných programov v rámci Fondu pre azyl a integráciu a migráciu. A to bolo navýšené asi o 205 miliónov, ktoré boli vyplatené našim členským štátom v týchto fondoch, 122 miliónov z, azyl, um, z Fondu pre azyl a migráciu, integráciu a 83 miliónov uh, z Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Teraz budú prostriedky k dispozícii a čo navrhujeme rok 2016 je pokračovanie upozmeneného rozpočtu, ktorý bol v roku 2015 a je treba urobiť aj v najbližších rokoch. Pokiaľ ide o kruh 1a, o prerast a zamestnanosť, komisia nezdiela dôvody podstatných škrtov k programom ako je Horizon 2020 alebo energii, alebo nástroj Spájame Európu alebo Energetická únia, alebo naša dohoda pre financovanie Európskeho fondu pre strategické investície v rámci okruhu 4 sa predpokladajú aj škrty pre rozvojovú spoluprácu a predvstupovú spoluprácu. Ehm, toto nezvýši E, takýmto spôsobom, keď budeme k tomu pristupovať, nebudeme zvyšovať bezpečnosť v týchto regiónoch, ktoré susedia s nami. Viaceré roky komisia, ako aj viaceré inštitúcie poukazovali uh, e, už uh, veľmi dobrý administratívny management a snažili sa veľmi dbať na výdavky a my sa snažíme takisto dosiahnuť cieľ zníženia zamestnanosti počtu zamestnancov o 5 rokov za 5 rokov ale rada ako by to ignorovala. uvidím iba jeden príklad za komisiu, ak by sme mali pod, znižiť 19 miliónov eur, ako navrhuje rada, museli by sme zmraziť 206 eh, post, eh, postov do roku, roku 2016 Zároveň by sme museli prepustiť administratívnych pracovníkov, výskumných pracovníkov a to potom bude chýbať pri implementácii programov. Dovolte, aby som to ukončila s niektorými poznámkami, ktoré sa týkajú procesu. V polovici oktobra komisia predloží pozvonujúci list, ktorý sa bude, bude zároveň obsahovať aj nový balíček pre migráciu, o ktorom zatiaľ bude hovoriť aj predseda Juncker Tiež sa spoliehame na parlament, že sa nám podarí v zmierovacom konaní nájsť spoločný postup pre rozpočet 2016. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pani komisárka. Slovo má pán Fernández, pán spravodajca. Eh, Ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať rade a všetkým kolegom. Pokiaľ ide o túto otázku, tak tejto veci je parlament zjednotený. Máme jasný mandát a niekoľko uznesení. Posledné je z júla. Boli sme vždy konzistentní, pokiaľ išlo o naše priority. Obhajovali sme pracovné miesta, podniky, podnikateľstvo, vnútornú aj vonkajšiu solidaritu tak ako to vidíme v našich stanoviskách a uzneseniach. To má aj svoje dôsledky samozrejme z hľadiska horizontu 2020, nástroja Connecting Europe, iniciatíva zamestnanosti mládeže, ktoré chceme pokračovať. Ale v tejto etape nesmieme zabúdať ani na to, že z našej strany tu nejde o žiadne pokritectvo. Ako som povedal, boli sme konzistentní. Už sme spomenuli tú vec, že pokiaľ ide o migráciu, tak otázka utečencov sa musí odraziť aj v rozpočte. Solidarita potrebuje viac ako len deklarácie na papiery, Potrebuje peniaze. Vypočul som si, čo nám povedal zástupca rady a zdá sa, že rada síce obhajuje migráciu v okruhu 4 s programami a rôznymi nástrojmi, aby sa vyriešili tieto problémy, ale pritom znižuje rozpočet a pričlenené prostriedky napríklad predstupovej podome e, v okruhu 4 škrtla niekoľko miliónov. Proste všade vidíme znižovanie rozpočtu. Boj proti chudobe v Stredomorí 60 miliónov zníženia. Okrem toho sa znižujú aj príspevky na rozpočet miliónov, o milióny a milióny. A takto sa nedá pokračovať. Vidíme že by možno rada teraz hovorila o rozpočte z roku 80 alebo 90, nie o rozpočte z roku 2016. Jednoducho by bolo dobre, keby sa pochopilo, že už sa schválilo jednomyselne na programovanie na obdobie rokov 2014 až 2020, ale komisia v návrhu znížila a Roda ešte okrem toho škrta aj to, čo už komisia znížila. A to je nepochopiteľné, neprijateľné, nie je to v súlade, je to úplne proti pôvodným návrhom a prioritám. Rada jednoducho nemôže povedať, ale myslím, že s tým pani predsednička dali 4 minúty na prejav. Rada jednoducho nemôže teraz hovoriť, že šetrí v tých položkách, kde je dobrá absorpcia. To nie je pravda. Vy škrtáte Horizont 2020, škrtáte mechanizmus na prepojenie Európy, tam je dobrá absorpcia, škrtáte v tých nástrojoch, ktoré potrebujeme a ktoré majú vynikajúcu absorpciu. Takže ja nechápem, ako sa môžu takto deklarovať určité vyhlásenia a robiť tu takéto herecké vystúpenie, a nikto tu neci, sa ani troška nehambí, nikto sa tu nezapíri nad tým, čo hovorí, pretože takéto vyhlásenia, tento prejav je v úplnom protiklade s návrhom rady a so škrtmi, ktoré rada spravila. Fernand, pán Fernández, mali ste tri minúty. A ten istý čas má aj pán Depre. Tri minúty. Vy ste hovorili 4 minúty, pani predsednička. Prepačte, to bol len taký žart. Pani predsedníčka, vážený pán predseda rady, pani komisárka, Pán predseda rady, eh, ja som súčasťou tej vašej úľavy pre rok 2015 a 2016, pokiaľ ide o platby. Minulý rok sme prešli eh, celé rokovania s komisiou. Snažili sme sa nájsť dramatický problém, e, teda riešenie dramatického problému v platbách a teda bol to zlý rok, ale v roku 2016 sa to zlepší. Ale nebude to trvať, pretože e, do konca toho finančného obdobia uvidíte, že značne sa navýšia platby, pretože štruktúrálne nič sa neurobilo, preto aby sme sa vyhli súčasnej situácii, pre ktorou stojíme. E, tomu budeme čeliť na konci teda finančného obdobia. V roku 2016 sme, teda máme tri zásadné priority, ktoré sa týkajú všetkých e, politicky zodpovedných osôb. Stimulovať rast, čeliť e, značnému nárastu migrantov, ktorí prichádzajú na naše územie, a vy ste to zabudli povedať, ale určite nie um, dobrovoľne čeliť teroristickým hrozbám, ktoré naďalej pokračujú a ležia na našich, ple- na našich pleciach. E, nebudem hovoriť o tejto tretej. Uh, časti, eh, ale musíme zvýšiť ľudské a technické prostriedky, ktoré máme k dispozícii, preto napríklad sa to týka Eurojustu a ostatných projektov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu strategických informácií, aby sme bojovali proti terorizmu a zabránili opakovaniu atentátov. Myslíme si, že prostriedky na úrovni rady, ale aj komisie nie sú dostatočné preto, aby optimálne sme mohli toto zabezpečiť. Je to zásadný problém a tomu, ktorému najviac čelíme, je práve nebývalý tok migrantov na naše územie EÚ. Prehlásenia pána Junkera sme si vypočuli s radosťou, ako aj prehlásenie niektorých politických predstaviteľov, nehovorím o pánu Jorbanovi, ale uh, nič menej, pán predseda, je potrebné, aby rozpočtové prostriedky tomu zodpovedali. Za rok 2016 návrh rozpočtu komisie hovorí, že sa zvýši o 169 miliónov eur táto položka, teda táto oblasť oproti predošlému roku, ale to nebude stačiť, preto že relokácia bude stať oveľa viac. Pán Juncker zajta predniesie svoj návrh 126 e, miliónov. To je ďaleko od 960 miliónov eur, ktoré sa budú mobiliť preto, aby sme mohli aby sme mohli reagovať na článok 18 nariadenia. Ešte posledná veta, pani predsednička, a už budem končiť. Jose Fernández, predrečník, povedal, že ľutuje, že nedošlo k zníženiu niektorých liniek Horizontu 2020. Po všetkých týchto informáciách, ktoré máme k dispozícii, tieto linky sú predmetom e, návrhov e, na rok 2014 a 2015 a bohužiaľ máme tu podmienky, kde pozitívne nemôžeme reagovať a je mi to veľmi ľúto. Ďakujem, pán Depre. A na záver má slovo pán Gramaňák. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že dnes e, nie je ten správny deň, aby sme diskutovali hĺbkovo o návrhu rady a o poznámkach, ktoré tu odzneli zo strany oboch spravodajcov pána Fernandesa a pána Depreho ktorým nič menej ďakujem za ich angažovanosť a dynamiku, ktorú, ktorou bránili e, rozli, rozličné um, oblasti pladieb a položiek a teda hovorili aj o tých zníženiach e, iniciovaných radov v porovnaní s návrhom komisie, ktorá, ktoré, ktorý predstavuje značné navýšenie a chcel by som povedať, že napríklad v okruhu 4 máme napríklad platby, ktoré sa navyšujú na, o 22,45 To teda nie sú škrty v porovnaní s predošlým rokom, ale e, navýšenie smerom hore a to značným spôsobom. Ale ako som už povedal predtým, nebudeme hovoriť o podrobnostiach rokovaní dnes, ja som rád, že počujem z vašej strany slova, že som bol veľkým realistom, pokúsim sa byť ešte lepší, budem tu medzi vami a chcel by som zdôrazniť to, že sme pracovali s vami ruka v ruke a veľmi seriózne návrhy, ktoré nám predložíte, zvážime. Budeme spolupracovať úprimne a konštruktívne preto, aby sme dosiahli kompromis. Kompromis, ktorý bude o to ťažší, že veľmi dobre si uvedomujeme, že tu budú výdavky, ktoré nás čakajú, keďže situácia sa zhoršuje, sú tu nepredvídané okolnosti. Pán Juncker nám predloží zajtra nový balík komisie o všetkých migračných problémoch bude to napríklad oblasť poľnohospodárskej politiky, e, budú tu prostriedky, ktoré sa budú mobilizovať. Rozpočet sa naozaj veľmi ťažko uzatvorí a myslím si, že jediná záruka, ktorú vám môžem dať, je tá, že vyložíme naše karty na stôl a pokúsime sa nájsť udržateľný a zodpovedný kompromis v záujme solidarity smerom von a investícií do rastu a zamestnanosti smerom dovnútra. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Diskusia je ukončená a prejdeme k ďalšej téme. Začneme o malú chvíľočku. Počkáme na príchod pána Avramopoulosa.